Bene, buongiorno a tutti. Eh, iniziamo questa nostra riunione. Dobré ráno, vážení govia. Dovolte mi zahájiť zasadnutie našej ehm, pracovnej skupiny, teda výboru pre ľudské práva. Mali sme už včera celodenné stretnutie. No a dnes dopoludnia Máme na programe rokovania výmenu názorov s Alinom Saminom, eh, ktorý je predsedom Národného výboru pre ľudské práva Kataru. Doktor Ali bin Samich Almari. Takže z organizačného hľadiska eh, treba povedať, že tlmočenie v arabčine je k dispozícii na kanáli číslo 25. Takže dovolte mi privítať tu na pôde Európskeho parlamentu doktora Libin Samiha Al-Mario, ktorý je predsedom Národnej rady pre ľudské právy, práva Kataru. Dovolte mi zdôrazniť a počerknúť, že Národný, Národná rada pre ľudské práva Kataru má za úlohu chrániť a podporovať ľudské práva tak na národnej úrovni, ako aj na medzinárodnej úrovni. A zároveň táto Národná rada je akreditovaná ako člen globálnej aliancie Združení a Národných rád pre ľudské práva. Takže v tomto smere splňa aj parížské kritéria a takisto musí splňať aj princípy, ktoré platia pre národné ustanovizne, ktoré kontrolujú dodržiavanie ľudských práv. V tomto smere som veľmi rád, že máme doktora Ali bin Samih Mariho medzi nami. My sme sa nedávno stretli počas návštevy Kataru. Mali sme um, otvorenú a hlbokú diskusiu, ktorá vlastne mm, pokrývala práve aj činnosť a rozsah pozornosti nášho podvýboru. V roku 2015 bol ehm, doktor Ali bin Samih al eh, zvolený do druhého, alebo ako na, na druhý mandát vo svojej pôsobnosti zároveň vykonáva úlohu vysokoškolského učiteľa a výskumníka na univerzite v Kahire. Takže v tomto smere má na starosti oblasť ľudských práv, takisto aj napredovanie, ktoré um, Katar ešte potrebuje spraviť v niektorých otvorených otázkach, no a um, vie nám povedať možno aj viac o tom, aké sú dopady uh, tej um, krízy v Perskom zálive na oblasť ľudských práv. Takže bez ďalšieho váhania dávam slovo uh, pánovi doktorovi na jeho vystúpenie v rozsahu 10-15 minút. Nech sa páči. بداية أود أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان Dobrý deň. Na úvod by som rád poďakoval pánu Pancerimu, predsedovi podvýboru pre ľudské práva v Európskom parlamente, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že nám dávate príležitosť viesť diskusiu o tom, čo sa deje v Katare a v regióne Blízkeho východu v oblasti ľudských práv. Pán Pancéry už povedal, čo sa týka Komisie pro ľudské práva v Katare, eh, našou činnosťou, Hlavne ide o podporu a posilnenie ľudských práv. V Katara Národná komisia pre ľudské práva pracuje samozrejme, e, spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, ako napríklad z Amnesty International Human Rights Watch a mnohými ďalšími medzinárodnými organizáciami. No a čo sa týka ľudských práv v Katare, Aké sú príležitosti a aké sú výzvy? No, Národná, Národná komisia od začiatku pracovala podľa mandátu podľa parížských princípov, a totiž s cieľom podporovať a chrániť ľudské práva v Katare. Avšak čelíme mnohým výzvam, hlavne teda čo sa týka Kataru a kvôli mandátu existuje viacero tematických oblastí, s ktorými sa musíme zaoberať. Napríklad práva žien, práva migrantov, politické a občianskoprávne záležitosti, tak všeobecne sú to skutočne rôzne výzvy. No a samozrejme práca s migrantami. A to samozrejme súvisí s úlohou komisie, pretože 80 alebo 85 obyvateľov Kataru sú v podstate robotníci a pracovná sila, ktorá prišla, na no čo sa týka práv migrantov, eh, tak eh, sme boli konfrontovaní s mnohými výzvami medzi iným eh, s tým, že sa im neskôr vyplácajú mzdy, alebo ekonomické práva, ktoré môžu využívať eh, napríklad na staveniskách, aj medzinárodné normy a štandardy, ich dodržiavanie a porušovanie a hrozba podliehajú rôznym e, zvykom a tradíciám. Takže e, ďalej Národná komisia pre ľudské práva. My sme od začiatku sa zaoberali tým, aby sme vláde jasne formulovali naše želania a žiadosti, tak aby sme dokázali prekonávať tieto výzvy. No a vláda zareagovala. Zareagovala a prijala tie témy, ktoré sme mali ako Národná komisia. No a vzhľadom na majstrovstvo sveta v roku 2020 mm, boli vedené medzinárodné kampane, kampane robili medzinárodné organizácie a rôzne ďalšie aktéry. No a my sa tešíme, že na medzinárodnej úrovni je tu táto angažovanosť a to nám pomáha prekonávať výzvy. Vláda v Katare začala prijímať prvé kroky, aby sme prekonali všetky výzvy. hlavne, že z hľadiska IAO a IGB boli rôzne požiadavky, ale vláda už tiež vykonala viacero šetrení, aby riešila problémy. Hlavne čo sa týka platov a miest, tak vláda zaviedla systém na garantovanie eh, príslušných platov. No a v rámci tohto systému sa prevádzajú všetky platy na, do bank a ministerstvo hospodárstva na to dohliada. My v Národnom výbore pre ľudské práva po zavedení tohto systému sa znížil počet sťažností s ktorými sa na nás ľudia obracali. Vďaka tomuto systému na garantovanie platov. Od roku 2018 vláda prijala nový zákon, systém kafala bol zrušený vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi sa zmenili na zmluvné vzťahy, čiže už nepotreb, nefunguje systém kafala a to je samozrejme veľmi dôležité. Teraz je to zmluvný vzťah medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Trvá to rok alebo dva roky, vždy podľa toho, aká bola dohoda, no a tým sa dá riešiť aj tento problém. A ďalej problém v súvislosti s právami zamestnancov a ako sa to právne reguluje. Bol vytvorený e, zákon a pravidlá na riešenie sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. V roku 2017 vláda, respektíve grémia, ktoré sa to zodpovedajú, tak vydali zákon, ktorý chráni zamestnancov hlavne na ochranu pracovníkov v domácnosti v roku 2017 bol preto vydaný zákon na ochranu zamestnancov v domácnosti a potom v oktobri 2017 Rada ministrov prijala zmeny, ktoré regulujú vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a Rada ministrov ten, tomuto dátumu zriadila aj fond na zriadenie a podporu zamestnancov, prekladané na podporu ďalšieho vzdelávania. To sú všetko opatrenia, ktoré prijala vláda v poslednom čase. No po týchto reformách, po legislatívnych zmenách, ktoré boli prijaté, sa znížil počet sťažností voči Kataru na IAO a tiež vyhlásenia Medzinárodného odborového zväzu. Tí podali na IAO sťažnosť alebo žalobu na Katar, Medzinárodný odborový zväz, skonštatoval, že Katar našiel riešenia problémov a že aj nevyhnutné reformy sa riešili na medzinárodnej úrovni. Takže tieto reformy boli skutočne vykonané a my ako medzinárodný výbor, keď ide o kontrolu toho, či tieto reformy boli e, vykonané. Konzultovaný pán Pancéry sa stretol s predstaviteľmi Kataru nedávno a tí uistili pána Panceriho, že Katar je rozhodnutý reformy presadzovať v praxi medzi nástrojmi, ktoré to umožňujú medzi ministerstvom práce a IAO je dohoda o spolupráci. A za to na to bolo zriadené, zriadená kancelária IAO v Katare, Medzinárodné organizácie práce. No a sú ďalšie problémy, s ktorými sme konfrontovaní v, a v rámci diskusí sa tým môžeme tomu môžeme venovať. Ja som chcel hovoriť o tých najdôležitejších eh, problémoch, s ktorými sa stretávame v Katare. Po 5. júni minulého roka no, štatovali, že sme konfrontovaní s iným druhom eh, víziev, teda náš výbor konfrontovaní s inými výzvami, hlavne potom, čo členské alebo susedné štáty Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty a Egypt potom čo prerušili diplomatické vzťahy s Katarom, zavedli embargo voči Kataru. No tým samozrejme konfrontovaní s osobitnými problémami. Je to kolektívny trest, pre Katar. No a zohľad na tieto výzvy v minulosti sme ročne dostali približne 1600 stiažností v roku 2017. Naša komisia prijala viac ako 6000. No a všetky súvisia s dodržiavaním ľudských práv. 2000 sťažnosti týkajúci sa iných sťažností, iných situácií. Všetko ostatné súviselo s prerušením diplomatických vzťahov s embargom. Samozrejme, každá krajina má právo prerušiť diplomatické vzťahy s inou, ale to množstvo rozhodnutí, o ktorých by som chcel s vami hovoriť skutočne je to kolektívny trest pre obyvateľstvo. Napríklad, či eh, občania boli vyzvaní opustiť Katar v priebehu dvoch týždňov a bez eh, aby sa zohľadila ich situácia, aké práva majú v Katare. No a museli opustiť eh, Katar do dvoch týždňov z rešpektovania ich práv. No a my e, sme skonštatovali porušenie viacerých práv, napríklad právo na pobyt, právo na slobodu pohybu alebo právo na zlúčenie rodín. To všetko bolo porušené. Toto rozhodnutie, ktoré prijali členské štáty, viedlo k tomu, že boli rozdelené rodiny. Každý občan Kataru Bahrane, v Sádskej Arábii, v susedných štátoch žijú. No a to znamená, že boli rozdelené rodiny, ľudia, ktorí okamžite museli opustiť Katar bez toho, aby si uplatnili zamestnanecké práva alebo iné ľudské práva. Je 100 ľudí z iných členských štátov, eh, ktorí vlastnia v Katare E, súkromnú firmu alebo nehnuteľnosť. A keď boli vyzvaní, aby opustili Katar, bol to závažné porušenie ich ľudských práv. Vykonali tam investície, majú nehnuteľnosti a toho všetkého sa museli zdať. Čiže to je kolektívny, kolektívne potrestanie týchto ľudí. Objavili sa aj prípady Katarčanov, ktorí boli vyhostení, vyhodení z nemocných susedných štátoch. Jedno dieťa bolo ošetrované v nemocnici v Saudskej Arábii s postihnutím a len tam ho dokázali ošetriť a jednoducho ho vyhodili z nemocnice a nemohol pokračovať v liečbe. Takže Saudská Arábia porušila medzinárodnú dohodu o právach ľudí s postihnutím. A Sádzka Arábia ju podpísala. No. V rodiny, keď vidíme, ako sa rozdeľujú rodiny, katarské ženy, a už roka existuje táto blokáda, ktoré e, teda ženy z Kataru nemôže Nemôže sa stretávať so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí žijú v susedných štátoch. To všetko je porušenie ľudských práv, porušenie slobody prejavu. V susedných štátoch bol vydaný zákon o sympatiách voči štátu Katar. Každý, kto sympatizuje s Katarom, s katarským obyvateľstvom alebo nesúhlasí s týmto opatrením proti Kataru a obyvateľom je, eh, hrozí mu 5 až 15 rokov väzenia. A hm, v tom zametnutie vydania pasu. My sme si mysleli, že to je len eh, taká vyhrážka, ale potom sme zistili, že tento zákon bol skutočne implementovaný. Takže toľko k porušeniam ľudských práv. No a boli prijaté tieto rozhodnutia Zákonom proti Katarčanom už eh, nebolo možné obrátiť sa na súd a postupovať súdnou cestou. No a kto tým najviac utrpel? Takže poprvé, Katar má 2,6 milióna obyvateľov, 400 tisíc Katarčanov a 2,2 milióna e, zamestnancov a pracovníkov, ktorí pristahovali a tí, ktorí utrpeli škodu, to sú presne tí, ktorí sa pristahovali a prišli do Kataru pracovať. To sú tí ľudia zo susedných štátov alebo niektorí nich žijú. My sme zareagovali od prvého dňa, e, vydali sme vyhlásenie ako Národný výbor pre ľudské práva a Požiadali sme štáty, aby toto rozhodnutie odvolali. Nie eh, prerušenie diplomatických vzťahov, ale rozhodnutie proti jednotlivým zamestnávateľom, eh, zamestnancom a občanom. My sme požiadali štáty, aby niečo, eh, alebo štát, aby niečo podnikol, brať štát sa oblatil na Human Rights Watch, ILO a predložili správy o kolektívnych trestoch alebo kolektívnom potrestaní pre ľudí Kataru, hlavne rozdeľovanie rodín, právo na zlučenie rodín, ktoré bolo porušené. Vysoký komisár, potom rozhodnutie, my sme ich požiadali, aby vyslali delegáciu do Kataru, ale aj do susedných štátov, ktoré s nami prerušili vzťahy, aby sme zistili, či prišlo porušenie ľudských práv. Technický výbor Vysokého komisáriátu zistil, že to boli svojvoľné rozhodnutia. Hospodárska vojna proti nám, úplne nedodržiavanie ľudských práv, kde neboli zohľadnené veľmi dôležité aspekty. Bolo vydaných 6 osobitných správ, e, kde sú vyzývané členské, ostatné susedné štáty, aby zrušili sankcie. Ale tieto na to vôbec nezareagovali. Vysoký komisár pre ľudské práva, jeho kancelária neustále opakujú svoje požiadavky Okrem toho sú tu protichodné správy z e, susedných štátov, napríklad e, keď e, korunný princ zo Sávskej Arábie povedal, že tieto opatrenia budú pokračovať rovnako ako ich vedie USA proti Kube. Král z Bahrajnu povedal, že to môže trvať ešte 10 ročia, To sú ťažkosti a výzvy, s ktorými sme konfrontovaní, ale prinieslo to aj nejaké príležitosti. Ja mám obmedzený čas čas. Pán Panceri ma upozornil, že by som mal pomaly končiť. Ja by som rád ešte sa na vás obrátil, na váš výbor, niektorými želaniami prozbami. Chceli by sme vás požiadať, aby ste nás navštívili v Katare, tak aby ste videli na vlastné oči porušovanie ľudských práv. Pán Pancéry sa včera stretol s obeťami a vidíme, že sa nič nerobí, aby sa zrušili aby sa zrušili sankcie. Takže ďakujem za pozornosť a počas diskusie rád zodpoviem na ostatné a ďalšie otázky. Ďakujem vám pekne. <clears throat> Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Dobre, máme tu niekoľko žiadostí o slovo zo strany poslancov, ktorí sa prihlásili do diskusie. Pani Manesku, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne a vitajte, pán doktor Almári. A ďakujem pekne, že s nami zdieľate tie výzvy, ktorým Katar čelí, ktorým, na ktoré naráža alebo ktoré, s ktorým sa musí vysporiadať v oblasti ľudských práv. A najmä teraz, počas blokády diplomatickej a obchodnej. Veľmi stručne, veľmi dobre viem, že vysoký zástupca OSN pre ľudské práva, rovnako ako Human Rights Watch a Amnesty International, eh, vydali celý rad eh, odporúčaní a vlastne eh, usmernení pre blokujúce štáty. Viem z našej výmeny názorov s týmito krajinami, že oni naozaj prijali takéto rozhodnutie. A keď to rozhodnutie prijali, tak vydali oficiálne úradné rozhodnutie s cieľom obmedziť alebo zastaviť toto porušovanie ľudských práv. Len som sa vás chcela spýtať na základe všetkých odporúčaní, ktoré sú v správach. Viete o nejakých prípadoch, ktoré by boli už vyriešené, najmä čo sa týka napríklad scelovania rodín, pretože máte samozrejme zoznam so všetkými týmito prípadmi. Máte tu aj prípady, ktoré boli vyriešené práve vďaka ehm, tejto, tomuto rozhodnutiu blokujúcich krajín. Takisto je to otázka študentov. Veľa študentov nemá teraz možnosť či už dokončiť svoje, svoje štúdium alebo pokračovať v štúdiu niekde inde. Práve kvôli tomu, že mi im bol zamietnutý vlastne možnosť, zamietnutá možnosť pre, prepísania sa na inú univerzitu. Keď boli vlastne ehm, keď boli donútení odísť z krajiny. Takže máte zoznam takýchto prípadov, ktoré boli vyriešené? Ďakujem veľmi pekne. Pán Buknár, nech sa páči. Aj ja sa chcem veľmi srdečne poďakovať za túto správu, za túto obsiahlú správu, ale predsa by som sa chcel detálnejšie spýtať na ktoré otázky, napríklad e, práca migrantov. Bez pochyb sa dosiahol veľký pokrok Hovorili ste o ňom, ale čo som sa zatiaľ z vašej strany nedozvedel, či existuješ nejaké konkrétne prípady, že by bol zamestnávateľ skonfiškoval pas, alebo že či e, fungujú ešte podobné reštrikcie, keď napríklad pracovník, zamestnaní chce zmeniť pracovné miesto. Čiže budíte o zmenu pracovného miesta alebo chce ísť do inej krajiny. Druhá otázka z mojej strany. Uh, ako je to so zamestnancami v domácnosti. A vy ste hovorili, že v minulom roku e, prešiel nový zákon, je veľmi dôležitý, ale ako to vyzerá, keď napríklad e, ľudia v týchto rodinách sa zákonov nedržia, môžu byť sankcionovaní, no možno teoreticky áno, ale prakticky sa to nerealizuje. Čiže moja otázka znie, či teda e, zamestnanci domácnosti majú porovnateľné práva ako ostatní zamestnanci. No a tretí komplex otázok znie, ako je to so slobodou vyjadrovania, prejavu Dosiahlo sa v tejto oblasti zlepšenie, pretože tie zákonné úpravy, ktoré ja poznám, sú také dosť hmlisté. A e, totiž e, môžu sa formulovať aj nejasné obvinenia. Na základe týchto obvinení sa dostávajú ľudia do väzení. Chcem sa teda spýtať na E, prístup k novým médiám. Nož ako je to s právama, s právami žien? Vy ste v tomto ohľade nič nespomenuli, hlavne teda pokiaľ ide o domáce násilie. Odohralo sa v tejto oblasti niečo nové? Ako je to e, s možnosťou, že by matky mohli preniesť svoju národnosť na deti. A napokon posledný bol z mojej strany ráta sa s reformou e, e, väzení alebo väzníc. Existujú štatistiky, ktoré by sa týkali napríklad mučenia. A ako je to s prístupom k ľuďom, ktorí jednoducho inkognito miznú. Ja viem, že som vám dal množstvo otázok. Dúfam, že to pre vás nebude priveľa. Treba povedať, že <laughs> si mu dali priestor takmer na jeden ďalší prejav, ale dobre, Soraya, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A vítajte v Bruseli, pán doktor Bali, eh, Ali Bin Samich. Eh, rovnako ja mám otázku, ktorá sa týka práv žien. Samozrejme, eh, zaujímavá otázka by bola, ak by ste vy vo vašej pozícii z pohľadu Národného výboru pre ľudské práva. Ak by ste vy priamo prednášali odporúčanie katarskej vlády, katarskej vláde, aby zmenila niektoré zákony, napríklad o tom, aby aj ženy mohli vlastne prenášať národnosť na svoje deti. Ďalšia otázka. Ak sa vám podarilo, alebo ak ste pracovali na e, tejto téme, či sa vám podarilo skriminalizovať domáce násilie aj znásilnenie vlastne zaviesť tieto činy ako trestné činy a takisto, e, či neuvažujete nad nejakým systémom ochrany pre ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia alebo znásilnenia. A tretia otázka. Akým spôsobom sa plánujete dotknúť e, alebo akým spôsobom plánujete otvoriť otázku e, LGBTI ľudí a ich práv v Katare? Ďakujem pekne. Austrivičus, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Ďakujem za to, že ste nám vysvetlili vlastne komplexnosť politiky ľudských práv v Katare. A predovšetkým by ma zaujímalo, vážený pán predseda, ak by sme si mohli od vás vypočuť o tom, aká bola vaša skúsenosť, osobná skúsenosť a síce do akej miery e, Národný výbor pre ľudské práva spolupracuje s ostatnými alebo s individuálnymi členskými štátmi Európskej únie. Čiže aké programy alebo aké dohody o spolupráci máte v tomto smere a zároveň akým spôsobom e, vlastne podľa nich konáte. Bolo by som veľmi vďačný, ak by ste uviedli aj nejaké konkrétne príklady e, bilaterálnej spolupráce, ktorú máte rozvinutú. Po druhé, Chcem sa spýtať, či by ste mi prosím mohli trošku ozrejmiť alebo osvetliť eh, situáciu mimovládnych organizácií v Katare a občianskej spoločnosti, najmä čo sa týka politik ľudských práv. Akým spôsobom by ste opísali túto situáciu a do akej miery tieto neziskové organizácie sú zapojené do činnosti s vašou Radou pre ľudské práva? Ďakujem veľmi pekne. Pán Chán, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. A ďakujem pekne aj vám, doktor Ali, za to, že ste vystúpili pred našim výborom dnes do poludnia. Mám pár otázok, ak môžem, ale jedna z mojich prvých otázok sa týka toho, že ste na záver hovorili o tom, aká zložitá situácia je v prípade katarských občanov eh, vo vzťahu, povedzme, ehm, k tomu bojkotu alebo blokáde zo strany Saudskej Arábie. Aká je vaša pozícia voči napríklad e, voči katarským putnikom, ktorí idú na hač alebo umlu do Saudskej Arábie, do Meky. E, čiže e, je tam tiež nejaký problém, máte tam vlastne nejakú izolovanú výnimku, kde máte vlastne možnosť naďalej realizovať veľmi dôležitú časť svojho náboženstva. V tejto krajine ešte jedna otázka na Margo toho, čo hovorila Soraya Post. Včera sme na tom úrovni tohto výboru mali diskusiu, ktorá sa týkala práve domáceho násilia a um, sexuálneho násilia a treba povedať, že mnoho krajín nemá žiadnu legislatívu, ktorá by chránila ľudí, teda najmä myslím tým ženy, pred domácim násilím. A je pre mňa ťažké byť tu a vidieť, že Katar je veľmi progresívna, moderná krajina, ktorá stále nemá nejakú formu ochrany pre ženy tomto smere. A to samozrejme potom otáva otázku aj e, migrantov, pracu, pra, e, pra, pracovníkov migrantov. A vidíme tu teda, že tu je mnoho žien, ktoré prichádzajú za prácou do Kataru a kolegovia ešte otvorili mnoho otázok. Ja by som k tomu doplnila otázku slobody tlače a slobody vyjadrovania a vlastne ten nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, teraz si myslím predovšetkým e, otázku bojovníka za ľudské práva Hadžiba al-Noemiho, Čiže ako, ako prebieha konverzácia s vládou aký dopad máte vy, alebo aký vplyv máte vy ako predseda e, vašej organizácie, keď, keď vy vystupujete. Čiže aká je ten, aký je ten váš presah, keď otvoríte nejakú tému, akú reálnu moc máte tieto témy otvárať a zasadzovať sa za ne. Ďakujem pekne. Pani Baldini, ďakujem pekne. E, dobré ráno vám všetkým. Niekoľko otázok, ktoré by som mala už za, boli za, spomenuté, takže ja by som vás len poprosila, či by ste mohli spomenúť, že máte, či máte v pláne e, naplňať odporúčania e, Medzinárodného výboru OSN pre deti, najmä čo sa týka e, vlastne zmeny toho, tej trestnoprávnej zodpovednosti, ktorý je u vás 7 rokov. To je naozaj nie niečo, čo je v súlade s medzinárodným právnym systémom. A práve v tomto istom duchu sa hovorí aj o tých eh, predčasných manželstvách. Zaujímalo by ma, aké opatrenia v tomto smere pridať, príjmate a ako sa k tomu postavíte. Keďže vy máte na starosti ľudské práva, ja by som takisto rada vedela, aké sú vaše názory, na, najmä ohľadom toho, eh, ako sa stávate voči tomu, čo sa práve deje v Gaze a, aký je, a ako vnímate eh, postoj um, Izraela vlastne strieľať uh, výstražné výstrely voči demonstrujúcim. Ďakujem. Máme uh, naozaj len obmedzený čas, snažíme sa byť uh, rozumní. S našim časom máte 15 minút času, aby ste odpovedali na tie otázky, ktoré predniesli kolegovia a potom by sme to mohli uzavrieť, lebo E, aby sme ešte mali potom na záver ešte možno nejaký čas nejaké záverečné vyjadrenie a dostali e, priestor všetci, ktorí sa chcú ešte na záver vyjadriť. Ďakujem pekne, nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za všetky otázky, ktoré ste mi položili. Chcem sa poďakovať aj za to, aby som niektoré záležitosti bližšie interpretoval. Je to niekoľko otázok, ktoré vzájomne súvisia Napríklad skutočnosť, že sa blokáda týka viacerých štátov a že je nevyhnutne dôležité nájsť riešenia, hlavne pokiaľ ide o rozdeľovanie rodín alebo práva spájať opätovne tieto rodiny 11.6.2017 e, štáty prijali tieto rozhodnutia, pokiaľ ide o túto blokádu a mnohé sú zatiaľ iba na papieri, ešte sa nezrealizovali, napríklad pokiaľ ide o konštatovanie delegácie Organizácie spojených národov. V januári predložili e, svoj návrh a povedali, že 6 mesiacov potom, ako padlo rozhodnutie, neuskutočnil sa žiaden pokus na riešenie problémov, takže sa naďalej rozdeľujú rodiny a že sa nič nepodniká v tom zmysle, aby sa tieto problémy vyriešili. A vysoký komisár pre ľudské práva sa vyjadril v tom zmysle, že všetky tieto rozhodnutia nie sú jasné opatrenia, ktoré sa uskutočnili na to, aby sa tieto problémy vyriešili, ktoré takto vznikli, nie sú jasné. A potom situácia študentov. Tu zostáva naďalej veľký problém. Jednoducho v Saudskej e, z univerzít, napríklad v Bahrajne, v Spojených e, arabských emirátov. Jednoducho ich vyhodili, nič sa nespravilo na riešenie tohto problému. Konkrétne napríklad ani univerzity im nevydali osvedčenia či vysvedčenia na to, by mohli univerzitu zmeniť. No potom to bola ďalšia otázka v súvislosti s blokádou. Potom prejdem k iným aspektom. Pán Kán sa spýtal, ak mnohí chcú odísť do Saudskej Arábie. 7.6. sme sa obrátili v Saudskú Arábiu a tá nás ubezpečila, že putovníci budú mať možnosť e, teda uskutočniť túto púť, ale katarskí občania, ktorí boli e, v Meke na Ramadáne, tak tých e, vypovedali, vykázali a keď začal čas púte, tak boli vybudované mnohé prekážky, aby sa Katarčania nedostali do Saudskej Arábie, aby sa nedostali na túto púť. Takže minulý rok tam nebol žiaden katarský pútnik. Teda tak, aby mohol, neboli podmienky na to, aby sa mohla uskutočniť táto, pre nich táto púť, alebo začať pre nich táto púť. Mnohí Katarčania sa dostali do Omry, a chceli sa dostať do Saudskej Arábie a v Džete na e, letisku ich zdržali 48 hodín napriek tomu, že sa chceli dostať do a Vykázali ich jednoducho z krajiny. No a my ako Národný výbor pre ľudské práva sme sa obrátili na úrad Vysokého komisára a katarská delegácia vycestovala, snažila sa nájsť riešenie, ale doteraz sa žiadne riešenie nenašlo. Myslíme si, že Saudská Arábia aj e, nadele politizuje toto sveté miesto alebo túto problematiku svetého miesta. My budeme ďalej trvať na tom, aby sa to vyriešiť, pretože Saudská Arábia túto vec politizuje, aj tieto putnické miesta. My aj naďalej sa budeme snažiť chopiť tohto problému. Obrátime sa na medzinárodné organizácie, ľudskoprávne organizácie. Na budúci týždeň sa bude konať stretnutie s osobitným vyslancom pre náboženské otázky a ten by sa mal oboznámiť s tým, či naozaj krajina niečo podniká, že či tieto putnické miesta sú predmetom politizácie. Prebiehajú mnohé ďalšie práce a Vysoký komisariát pre ľudské práva sa bude týmto problémom zaoberať. Tak to boli tieto priestupky či porušovania tých jednotlivých práv. Pristúpim teraz k výzvam. Konštatujeme, že tieto výzvy umožňujú pre Katar mnohé možnosti. Skonštatovali sme, že Katar v ostatnom čase, teda rada ministrov sa rozhodla, že sa pripojí medzinárodnej dohode o ľudských právach v oblasti hospodárskych práv. To bolo niečo, čo sa ukázalo ako šanca po tejto blogáde. Emir Kataru sa vyjadril, že o dva roky sa budú konať voľby Existujú aj iné zákony, ktoré sú predmetom rokovania, napríklad na rešpektovanie ľudských práv. Súvisí to takisto eh, so zamestnancami v domácnostiach my sme už v roku 2007 vláde navrhli tento návrh zákona. Navrhli sme, aby tento zákon fungoval na to, aby chránil zamestnancov v domácnostiach. V priebehu tohto času sa neprejavila žiadna snaha, aby sa prijal tento zákon, aby sa vydal. štáty Perského zálivu chceli, aby to bol jednotný zákon, alebo ako taký vydaný. No a potom štáty Rady pre spoluprácu s krajinami Perského zálivu chceli predsa, aby sa zákon presadil. Ide predovšetkým e, o to, aby sme vydali viacero zákonov, ktorí vyriešia situáciu týchto zamestnancov v domácnostiach, aby sa takto chránili aj ich práva. Takže to by bolo k tejto otázke. Niektorí kolegovia nastolili otázku pasov, teda konfiškácie e, pasov, práva zamestnancov. Konštatujeme, že zákony a rozhodovania, ktoré padli v ostatnom čase, ako aj reformy. Takže zamestnávateľ nesmie skonfiškovať pás. Je to spojené naozaj so sankciami a vďaka tejto reforme, ktorá sa zrealizovala. A keď je tu skutočná vôľa spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, v takom prípade je možné, že sa v praxi tieto reformy skutku uskutočnia. Ak sa nedržia týchto zákonov, tak je možné sankcionovať zamestnávateľov. V rovnakej miere sme v ostatných rokoch skonštatovali, že v skutku boli uvalené sankcie na zamestnávateľov, ktorí sa nedržali týchto zákonov. No potom práva žien práva žienami v Národnom výbore pre ľudské práva, či už ide o zákony alebo o posilnenie žien. Skonštatovali sme, že vláda Kataru uskutočnila viacero reforiem, ale tak ako každá iná krajina, aj naša krajina má ťažkosti, napríklad pokiaľ ide o národnosť detí, katarských detí, ak sú zosobášené s nekatarčanom. Zistili sme, že tam boli ťažkosti. Konkrétne sme informovali o tom vlády, pretože e, tieto musia byť e, rovnocenné s inými deťmi, teda s katarskými deťmi. Ďalej sme skonštatovali potom ako prešiel jeden rok, tak e, Rada ministrov prijala rozhodnutie v tom zmysle, že by mali mať rovnaké práva, pokiaľ ide o pracovné práva, vzdelanie, čiže mali by mať rovnaké postavenie ako iné deti. Ale čakáme ešte na to, e, že sa ešte vyrieši problém štátnej príslušnosti teda detí katarských detí, pokiaľ ide o ich práva rovnoprávne. Jediné, čo ešte chýba, je právo na štátnu príslušnosť ale zatiaľ majú neobmedzené právo pobytu. No a to prirodzene vyriešuje, vyrieš, rieši mnoho problémov, teda pre ženy, ktoré sú e, vydaté za e, mužov, ktorí nie sú katarčania musia mať rovnaké práva ako iné deti. Takže boli vydané zákony s cieľom vyriešiť tento problém, ale žiadame aj naďalej, aby deti katarských detí e, získali štátnu príslušnosť. No potom otázka reforiem, respektíve slobody prejavu či vyjadrovania. V našom Národnom výbore pre ľudské práva už roky vydávame e, správu pre Radu ministrov a tam sme formulovali naše odporúčania, pokiaľ je rešpektovania ľudských práv, kde sme opísali ľudskoprávnu situáciu v krajine. Každý rok predkladáme tieto správy Rade ministrov a žiadali sme, aby sa zabezpečovala e, sloboda prejavu. E, zistili sme teda ten vývin správnym smerom. Od roku 1995 máme ministerstvo informácií, kde sa uskutočnili mnohé opatrenia, ale ešte je tu veľa problémov, pokiaľ ide o slobodu prejavu vyjadrovania. Hoci Katar tieto problémy má, tak je situácia lepšia, ak to porovnávame so situáciou susedných krajín, ale tieto výzvy, tieto úlohy zostávajú. My vo výbore NHRC formulovali sme odporúčania, snažíme sa odstrániť všetky problémy súvisiace eh, s eh, slobodou prejavu. Bol zriadený klub novinárov. Ten bude zohrávať dôležitú rolu pri odstraňovaní prekážok, ktoré ešte existujú pri obmedzovaní slobody prejavu. No potom tu bola ešte otázka, ktorá sa týkala domáceho násilia. Áno. Vo všetkých krajinách tento problém existuje, čiže násilie páchané na ženách a domáce násilie. My v Národnom výbore pre ľudské práva sme formulovali viacero požiadaviek. Napríklad sme organizovali semináre spolu s organizáciami eh, v Katare, ktoré sa zaoberajú problematikou ľudských práv žien potom sme analýz, analyzovali problémy domáceho násilia, boli formulované mnohé odporúčania, ktoré N, NHRC predložil vláde. No potom tu bola ešte ďalšia otázka a to, aké skúsenosti má Národný výbor pre ľudské práva pri spolupráci s európskymi štátmi. My vo výbore NHRC musíme povedať, že spolupracujeme s podobnými orgánmi, je intenzívnu spoluprácu medzi arabskou sieťou výborov pre ľudské práva a, a teda medzi e, európskou sieťou pre ľudské práva, organizácií pre ľudské práva. bol zriadený arabsko-európsky dialog. Bola to jedna z národných organizácií, ktorá viedla tento dialog a spolu dotvárala tento dialog. Ešte, že sa diskutovalo medzi e, výborom pre ľudské práva v Európe a v Katare, hlavne pokiaľ išlo o problematiku porušovania ľudských práv. Potom ste sa pýtali na mimovládne organizácie v Katare, okrem iného je to e, kompetenčná oblasť, teda náša Existuje celý rad zákonov, ktoré umožňujú zriadovanie mimovládnych organizácií, čiže organizácií občianskej spoločnosti. Od nášho záloženia sme predložili množstvo odporúčaní s cieľom, aby organizácia občianskej spoločnosti mohla byť zriadená. Existujú mnohé takéto organizácie, napríklad organizácia, ktorá sa zaoberá právam detí, žien, osôb s postihnutím a máme tu úzkú spoluprácu medzi Národným výborom pre ľudské práva a týmito organizáciami. Ďakujem vám pekne za všetky vystúpenia, ďakujem pekne za vaše odpovede. Dovolte ešte taký, takú minútu pre závery, pretože potom máme vlastne aj spoločné stretnutie so s výborom AFED. a SEDE, bude tu zároveň aj pani Mogherini prítomná, takže dovolte mi povedať nasledujúce. Boli sme takýmto spôsobom lepšie oboznámení s aktivitami Kataru v oblasti ľudských práv. Je naozaj pravda, že treba ešte veľa spraviť v tomto smere a v každom prípade si myslíme, že je nevyhnutné, aby aby táto bilaterálna výmena názorov a informácií o hodom ľudských práv mohla ďalej pokračovať. Toto je zároveň aj predmetom dokumentu e, pre spoluprácu. Na dokumente, ktorý opisuje spoluprácu a spoločné závery, ktorý dnes vlastne podpisujeme a týka sa to aj záväzkov podvýboru druhá je dôležité počerknúť to, že táto téma ľudských práv si vyžaduje naozaj stále väčšiu a širšiu implementáciu, najmä v Katare. Ďakujem ešte raz za vašu prítomnosť a ďakujem aj za túto výmenu názorov. Dovolte mi zároveň vás všetkých informovať, že návšteva Bahrajne sa nebude konať, lebo Bahrajn vlastne e, nejak neodpovedal, keďže oni najprv vlastne sa ozvali a následne nám povedali, že kvôli technickým veciam v zásade sa nechcem ani rozčulovať zbytočne, ale treba povedať, že táto krajina musí byť ale aj predmetom nášho pozorovania a sledovania. Dajme si teraz dve minúty, lebo ďalšie stretnutie in kamera, takže e, treba sa e, zariadiť, aby tí ľudia, ktorí tu nemajú byť, aby mohli pokojne odísť z tejto sály.